Otvoráme zase stretnutie. Zápisnice zo včerajších zasadnutí prijaté texty sú k dispozícii, ak nie sú námietky, tak zápisnica je prijatá.